poslancovi. A teraz už by sme mali prejsť k programu na dnes a na zajtra, tak ako bol prijatý 10. marca konferenciou predsedov podľa článku rokovacieho poriadku 130 po dohode so všetkými politickými skupinami bolo dohodnuté, že sa vykonajú nasledovné zmeny dnes 23. marca. Debata o vyhláseniach rady a komisie k situácii v Japonsku vrátane núdzových, e, núdzovej situácie týkajúce sa jadrových elektrární e, sa zaradí na program a nahradí vyhlásenia Rady a komisie o revízii európskej susedskej politiky, ktoré bol, ktorá bola odložená na apríl. Takže text, tento text bol predložený a bude sa o ňom hlasovať vo štvrtok. Druhá zmena Správa pani Balzany o príprave rozpočtu na rok 2012 e, bude druhým bodom programu vo štvrtok po spoločnej rozprave o vzdušných dohodách. Tretia zmena v stredu. Otázka na ústne zodpovedanie od výboru ENVY pre Európsku komisiu o implementácii smernice o kvalite palív, vrátane e, automatických hodnôt EÚ o bitúmenových pieskoch sa e, doplní na program, bude to na miesto správy Balzan my a nebude tam žiadne uznesenie. A potom posledná zmena správa pana Čičestra o Európskej agentúre e, pre siete a informačnú bez, sieťovú a informačnú bezpečnosť sa bude konať bez rozpravy a bude zaradená priamo do hlasovacieho e, času v štvrtok. A potom 24. marca, štvrtok, správa Simpsona o európskych štatistikách o turistickom ruchu sa odkladá na aprílovú e, miniplenárku správa pána Moreiru o ďalšej makrofinančnej pomoci pre Gruzinsko, e, to isté, takže to odložené na apríl a potom hlasovanie o návrhu uznesení o e, dohode e, o partnerstve v oblasti rybolovu medzi EÚ a Mauritániou sa odkladá na neurčito na budúcu eh, čiast, budúce čiastkové plenárne zasadnutie. Takže takto sme to diskutovali o, mm, aj s politickými skupinami a tie vyslovili svoj súhlas s týmito zmenami Takže vieme, aký máme program a môžeme prejsť k veľmi dôležitému bodu. Všetci vieme, že je naozaj dôležitý. To je správa pána Broka a správa pána Gautieriho. Je to zmena doplnenie e, článku 136 zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých